Rád by som opätovne otvoril zasadnutie 24.10. zápisnica z posledných zasadnutí z oktobra je k dispozícii. Máte k tomu poznámky? Vidím, že nie. A preto je teda protokol zápisnica v tejto forme aj schválený. Chciałem podać Państwu parę... Dovolte, aby som vám, vás na úvod informoval. Máme pred sebou týž, týždeň veľmi dôležitých rozhodnutí pre Európu. Včera som sa zúčastnil zasadnutia Európskej rady. Ďalej budeme mať e, ďalšie zasadnutie samitu členských krajín Euróskupiny a členské krajiny budú musieť rozhodnúť tak, aby sa ukludnili trhy i naši občania. Už vo štvrtok pánovia Rompoj a Barroso podajú správu o uznesení samitu. Bude to vo štvrtok dopoludnia tu v Štrasburgu. Dôležitými bodmi na tejto plenárnej schôdzi bude tiež takisto zajtrajšia rozprava o európskom semestre a tiež v stredu hlasovanie o rozpočtu. Prijali by sme si, aby rozpočet na rok 2012 bol rozpočtom investícií, hospodárskeho rastu a nových pracovných príležitostí. Tiež by som chcel poďakovať tým kolegyňam a kolegom, ktorí sa zúčastnili na konferencii venovanej e, novému viacročnému finančnému rámcu na roky 2014 až 2020. Vo štvrtok sa táto konferencia uskutočnila v Bruseli a bola to iniciatíva Európskeho parlamentu. Išlo o našu myšlienku a táto konferencia bola veľmi úspešná. Preto je tu návrh, aby sme za pol rok a potom za rok opätovne pokračovali v týchto konferenciách. Chcem zdôrazniť, že sa zúčastnilo viac než 30 zástupcov Európskeho parlamentu, ktorí trvalo eh, participovali a bol to veľmi dôležitý hlas v diskusii. Takisto sme boli veľmi viditeľní. Ďalšie informácie. Včera sa e, konali prvé slobodné voľby. Ehm, v Tunisku je to historický okamžik pre e, arabský svet. Hlasovanie prebehlo zodpovedne a pokojne. Zúčastnilo sa viac než 90 oprávnených voličov podľa našich informácií my želáme úspech novému parlamentu i pri ďalších nasledujúcich voľbách, i pri uh, ďalšej vláde. Zúčastnila sa pozorovateľská misia Európskeho parlamentu. Budeme v najbližšej dobe aj informovaní a v nedelu ja osobne navštívim Tunisko a budem tam už po, uh, po druhýkrát od začiatku arabskej jary. My si totiž myslíme tu v Európskom parlamente, že ide o veľmi dôležité e, územie, veľmi dôležitú oblasť pre e, súžitie národov. Ďalej e, Líbia, ďalší náš južný sused, ktorý teraz už môže plne vytvoriť k demokracii a vytvoriť prechodnú vládu. Nový politický poriadok tejto krajiny sa bude musieť opierať o právny štát a rešpekt základných slobôd všetkých občanov. Najbližšiu sobotu potom pôjdem aj do Líbie, kde sa stretnem e, s našimi partnermi a bude sa hovoriť o aktuálnych témach. Veľmi som rád, že tam idem, pretože táto krajina je úplne slobodná a občania tejto krajiny viac než 40 ročia diktátorských vlád Muhada Kadáfiho trpeli. Ďalšia informácia. Minulý týždeň sme dostali dobrú správu pre Španielsko i všetkých občanov tejto krajiny. Ide o deklaráciu e, teroristickej organizácie ETA o definitívnom ukončení ozbrojených akcií, čo ale musí byť spojené aj s tým, že ETA sa sama rozpustí a všetci jej členovia zložia zbranie. Ďalej s veľkou úctou sa pozeráme na úsilie všetkých E, španielských demokratických inštitúcií a poriadkových služieb, ktoré bojovali proti terorizmu. E, demokracia opätovne zvíťazila nad terorizmom. Je to dlhodobý boj, ktorý mal mnoho vln. My vyjadrujeme solidaritu takisto e, rodinám, rodinám 829 obetí za 40 rokov teroristickej činnosti tejto organizácie Dostávame však tragické správy z Turecka. Viac než 200 osôb zahynulo v dôsledku nedelného zemetrasenia v tejto krajine. V mene Európskeho parlamentu chcem vyjadriť e, sústrasť e, rodinám obetí. Dnes e, sa v bolesti spájame s tureckým národom. Poprosím vás, všetkých kolegyne, kolegovia, aby ste povstali a uctili minutou ticha pamiatku o obeti e, zemetrasenia v Turecku. Thank you.